aby protestovala proti týmto popravám. Ja sa chcem spýtať eh, diplomat, zastupcov diplomatickej služby, um, aké kroky robí Tajván, aby zrušili um, túto, tento trest smrti. A ako e, diplomatická e, služba rieši e, túto tému v kontaktoch s úradmi Tajvanu? Ďakujem. Vážení členovia Európskeho parlamentu, ako všetci vieme, Európska únia má stálu pozíciu proti trestu smrti ako následok tých šiestich popráv. Ehm, vysoká predstaviteľka diplomatickej služby pani Eštonová vydala vyhlásenie, kde odsudila tieto popravy a e, vyzvala Tajvan, aby zaviedol moratórium na tieto popravy. Ehm, takisto bolo vyhlásenie, bolo vyhlásenie po týchto po, po popravách, ktoré sa konali v roku 2010 a 2011. Vítame, e, že členovia Európskeho parlamentu e, vyslovili polutovanie ohľadom tejto témy a niektoré členské štáty takisto vydali vyhlásenia, kde odsudzujú tieto popravy. Musíme povedať, že decembrové popravy rozputali diskusie v tajvanskej spoločnosti. Tieto diskusie vedú mimovládne organizácie, um, ktoré chcú, aby bol zrušený trest smrti. Okrem toho členovia mimovládnej organizácie e, ktorí sú konzultačnou skupinou pre justičné orgány v Tajvane, e, rezignovali a obvinili tajvanské úrady z nečinnosti. Tajvanské úrady boli kritizované za to, že nenaplňujú ustanovenia e, procedúry udelovania milosti a e, nenapredujú cestou smerom k zrušeniu trestu smrti. A e, toto už mimovládne organizácie viackrát povedali. E, na druhej strane musíme spomenúť, že tajvanské úrady urobili e, isté snahy preto, aby zúžili pole pôsobnosti alebo zúžili počet a kategóriu tých skutkov, ktoré sú trestané trestom smrti. V decembri minulého roku um, Eh, je funguje ustanovenie, že títo ľudia musí byť vypočutí na eh, najvyššom súde. Prvý prípad ukazuje, že sa bude aplikovať eh, prísna, prísna revízia splnenia podmienok predtým, než sa bude aplikovať trest smrti. Uh, v roku 2011 um, bolo vydaných veľa trestov smrti, ale keď to porovnáme s rokom 2010, tak vidíme, že tajvanské úrady nerobia dosť preto, aby riešili túto tému. Prvý krokom, prvým krokom by bolo vydanie moratória na trest smrti či Európska diplomatická služba spomenie tému trestu smrti vo svojich kontaktoch. Spomenieme to čo najskôr, lebo už médiá špekulujú, či toto moratórium môže byť zavedené. Pán Matej Kazak a ja sme boli v Tajvane, e, vtedy, keď médiá začali e, hovoriť o tomto a e, využili sme možnosť hovoriť o tom, aby sme hovorili o tomto moratóriu. Po vyhlásení vysokej predstaviteľky pán Frederic Laplanche napísal členom tajvanských úradov a o, e, takisto im poslal o, e, demar, o, teda prijal isté kroky a o, e, zdôraznil, akú pozíciu má k tomuto EÚ a takisto spomenul, že sa situácia s popravami zhoršuje a hovoril aj o možnom zrušení trestu smrti. E, boli využité ďalšie nástroje okrem e, demarší. E, boli to mm, vlastne vyhlásenia prostredníctvom tajvanských médií v januári tohto roku. Európsky, Európska kancelária v Tajpej poskytla tlačové vyhlásenia. Odmietli sme kritiku, že odsúdenia EÚ je, teda zo strany EÚ je vlastne zasahovanie do vnútorných záležitostí Tajvanu. Zrušenie trestu smrti je univerzálne právo a EÚ chce, aby toto bolo dodržované pre blaho ľudí. V ďalšom vývoji veci táto kancelária zverejnila informatívne otázky a odpovede na svojej webovej stránke a odpovedala na otázky e, ľudí z Tajvanu ohľadom trestu smrti rozvíjal sa e, dialog medzi európskymi štátmi a EÚ. Napríklad v roku 2012 e, bolo, boli zorganizované dva semináre, kde sa zúčastnili prokurátori, e, súdcovia. Bola tam možnosť vymeniať si názory, zúčastnili sa tam aj aktéry z Tajvanu. No a na záver rozvíjame spoluprácu s občanskou spoločnosťou v Tajvane a existujú projekty s miestnou federáciou e, mimovládnych organizácií, ktoré bojujú proti trestu smrti a tento projekt pripravujeme. Ďakujem pani predsednička za to, že som mohol prečítať toto vyhlásenie. E, Ďakujem za túto detailnú odpoveď. Pán Tanok. Ďakujem pekne. Ja som predseda tej skupiny pre Tajvan v Európskom parlamente a aj moja skupina ECR chcem povedať teda, že nemá nejaké jednoznačné stanovisko, pokiaľ ide o trest smrti v prípade ľudí, ktorí e, spáchali e, trestný čin e, vraždy a sú v dospelého veku. E, pokiaľ ide o tieto konkrétne osoby, ktoré boli popravené, treba jasne povedať, že e, to sú ľudia, ktorí boli uznaní vinnými z mimoriadne brutálnych trestných e, činov. Pokiaľ ide o to spomenutie výrazu e, získavanie orgánov alebo odoberanie orgánov, tak to je e, trochu uražlivé voči Tajvanu, pretože v Číne sa to používa v súvislosti s Falun Gongom a znie to ako keby títo ľudia boli na chval popravení preto, aby boli ich e, orgány získané a takéto dôkazy vôbec nemáme. Čiže som sa chcel akurát e, uistiť, či to je v rámci tajvanského práva povolené. Je to povolené, bolo to vlastne, e, bola to vec, s ktorou daná osoba alebo rodina súhlasila, čiže nie je to od, nejaké násilné odoberanie orgánov, takže tento odkaz tady poprosím vyškrtnúť, lebo je to úrážka pre Tajvan. A potom chcem povedať, že máme aj iné krajiny, ako napríklad Japonsko alebo Spojené štáty, čo sú demokratické krajiny a naši obchodní partneri. A tiež to sú krajiny, ktoré majú ešte trest e, smrti. Takže pokiaľ ide môj osobný e, názor, musím povedať, že je to otázka na dialog v rámci Tajvanu. Je to demokratická spoločnosť, eh, funguje tam právny štát, majú tam nezávislé súdnictvo a doteraz jednoducho v tajvanskom parlamente nebola eh, parlamentná väčšina, ktorá by schválila zákon o zrušení eh, trestu smrti. Vláda takýto prísľub v princípe dala, ale nebolo to doraz možné, pretože to nebolo, teda ako hovorím, v parlamente schválené a navyše aj verejnosť to v Tajvane, teda trest smrti vníma e, pozitívne a navyše sa používa iba v prípade e, veľmi e, závažných trestných činov. Ďakujem pekne, pán Tenok, to je teda vaše stanovisko a stanovisko vašej skupiny, hovorí predsedníčka. Je to v rámci bodu otázky, čiže nemala by k tomu byť nejaká dlhá e, rozpráva, ale v každom prípade e, boli e, by sme radi, keby sa tlačilo na Tajván, aby sa pridal k tým krajinám, k väčšine krajín, ktoré už majú moratórium na trest smrti alebo um, ho úplne zrušili, pretože ani z hľadiska pragmatického vlastne nie je to vec, ktorá by e, znižovala výskyt závažných trestných činov, ako to ukazujú aj štatistiky. Takže e, ďakujem e, veľmi pekne a nakoniec, keď pôjdeme do New Yorku, tam je uznesenie o Eh, treste smrti na tom treťom výbore. My sme pripravení eh, poslať aj delegáciu spoločnosti, eh, spoločne s AFETom do New Yorku a tam určite bude na programe aj táto záležitosť Tajvan, teda budeme riešiť, či idú tým smerom, kam idú kam je väčšina krajín, alebo skôr smerom k tým pár krajín, ktoré ešte na svete trest smrti aj v praxi využívajú. Ďakujem pekne. Teraz mám aktualizáciu, pokiaľ ide o urgentné situácie a pokiaľ ide o e, prácu na našom programe. Častokrát e, nie je dosť veľa času na to, aby sme e, nejako detaľnejšie sa venovali tým informáciám, ktoré dostávame, pokiaľ ide o jednotlivé témy alebo krajiny. A teraz sa snažíme, aby sme sa do stali e, k nejakým vstupom zo strany SVČ, ktorá e, detailne sleduje situáciu v jednotlivých krajinách. E, teraz by sme sa chceli pozrieť na Katar, čo je dôležitá krajina aj v regióne Perského zálivu, aj takisto v celom regióne na svete a navyše je to aj dôležité mediálne centrum Al Jazeera, odkedy e, funguje. Myslím, že aj my všetci na svete lepšie e, poznáme e, diskusie a situáciu v arabskom svete. V minulosti sme sa na to pozerali iba tak zvonku, napríklad prostredníctvom BBC. A myslím, že teraz, keď Al Jazeera máme, tak obohatilo to naše vedomosti, pokiaľ ide o tento región a o arabský svet ako taký. Takže určite je to pozitívny vývoj. Aj vláda v Katare hovorí o sebe ako o progresívnej vláde a že to je teda e, krajina, ktorá je mm, e, otvorená voči otvoreným e, médiám, čo platí nielen pre Al Jazeera, ale aj iné médiá. Boli tu viaceré iniciatívy, napríklad e, Centrum pre mediálnu slobodu v Dohe a to sú aktivity, ktoré sa snažia e, zdôrazniť, že je veľký záujem o slobodu médií. Keď sa teraz pozrieme situáciu v rámci krajiny, vidíme, že nedávno bolo rozhodnutie súdu pána Mohameda Al-Adžamiho básnika odsúdiť e, na doživote po tom, čo e, jeho súdny proces bol veľmi nespravodlivý a to bol jasný príklad porušenia e, práva na slobodné vyjadrovanie. V Katare sa takisto pripravuje nový návrh mediálneho zákona a uvidíme, akým spôsobom toto situáciu vylepší. E, myslím, že tá formulácia je tam zatiaľ taká veľmi e, vágna, podobná ako aj v iných krajinách, kde je napísané, že môžete byť potrestaní, ak kritizujete vládu. Samozrejme, že na vláda nemá rada, keď ju kritizujú, ale toto je vec, ktorá sa tak e, vágne formuluje a potom môže všelijako interpretovať, že potom môžete trestať aj ľudí, ktorí kritizujú odôvodnenie vládu a dostávajú sa teda do zlej situácia. Potom, pokiaľ ide o migrujúcich pracovníkov, to je vlastne v prípade ktorú 80% eh, ľudí, ktorí žijú v krajine, sú to ľudia, ktorí sú častokrát zneužívaní a vykoristovaní. V krajine sú zakázané odbory a eh, je tam systém eh, zamestnávania na základe princípu sponzorstva a častokrát je to veľmi náročné pre zamestnancov e, v krajine dlhodobejšie zostávať. Je tam takisto veľmi mm, silný systém e, kontroly e, migrujúcich pracovníkov, ktorý obsahuje aj konfiškáciu cestovných dokladov. V roku 2022 sa uskutočnia <laughs> majstrovstva sveta vo futbale e, v Katare a v tejto súvislosti sa e, pripravuje veľa Eh, aj štruktúry, infraštruktúry, eh, eh, budujú sa štadióny a tak ďalej, ale tiež to súvisí aj s našou teda otázkou tých migrujúcich pracovníkov, ktorí budú v sektore stavebníctva v tejto súvislosti zamestnaní. Takže toto všetko súvisí s ľudskými právami v rámci Kataru. A potom viacerí kolegovia, ako viete, sú na stretnutí na výbore AFET tam sa tiež venujú iným témam, keď sa pozrieme napríklad na zahraničnú politiku v regióne Magrebu alebo v iných krajinách, vidíme, že Katar má veľmi proaktívnu zahraničnú politiku a častokrát na tej úrovni e, my situáciu preberáme aj so zastupcami Kataru. Hovoríme s nimi o tom, ako by mohli podporovať ľudské práva v iných krajinách a tak ďalej. Z SV, čo je tu pán Inidis? E, takže e, neviem, vy ste k ľudským e, právam, toto mám jedine napísané, neviem, ako máte presne funkciu. Ďakujem pekne, ak dovolíte, vystupuje aj kolega z geografického oddelenia a budeme sa venovať aj tomu básnikovi, aj tomu mediálnemu zákonu, aj tým pracovníkom, migrantom. E, poprvé chcem sa poďakovať pani predsednička, že ste na program dnes Katar dali. Veľmi e, nás teší, že my ako SOVČ môžeme sa vyjadriť v situácii e, ľudských práv v krajine. Chcel by som na úvod povedať, že hoci v oblasti občianských práv a politických práv sú tie nedostatky, tak myslím si, že všeobecná tendencia v Katare je skôr pozitívna a chcel by som všetkých e, poslancov a poslankyne pri, e, chcel by som im pripomenúť, že e, v Katare vstúpla do platnosti nová ústava, kde sú vylepšené pravidlá, pokiaľ ide o ľudské práva. Táto ústava vstúpla do platnosti v roku 2005 a ako pozitívny krok Európska únia vníma aj skutočnosť, že národná Komisia pre ľudské práva pracuje a funguje v praxi ako istý kontrolný orgán a niekedy práca tejto komisie, tohto výboru je kritická, vychádza naozaj e, z priamých dôkazov a môže aj vylepšovať situáciu v krajine. Pokiaľ ide o ten mediálny zákon, napriek tomu, že tu boli rôzne oznámenia, tak e, E, tento nový zákon, ktorý nahradzuje zákon 8 lomene 1979 bol schválený, ale zatiaľ nevstúpil do platnosti. Ehm, a predstaviteľia Kataru povedali, že čoskoro bude pripravený nový mediálny zákon, ktorý sa bude e, venovať aj elektronickým, aj tlačeným, aj vysielaným médiám. Podľa tohto predstaviteľa, tohto ministra, e, novinári podľa tohto zákonu nebudú nikdy môcť byť trestaní e, väzením a teda, že budú tam zahrnuté aj sociálne médiá a rozhodnutia sa každým budú na súdnictve. A Naša delegácia zistila, že novinári by nemali e, kritizovať ani krajiny, ktoré sú priateľské voči Kataru, bez toho, aby tam bolo napísané, ktoré to sú. A nesmú sa kritizovať ani členovia kráľovskej rodiny a opäť bez toho, aby tam bolo povedané, kto má byť považovaný za člena kráľovskej rodiny. Takisto máme informácie o tom, že e, boli pozvaní všetci šéf-redaktori v Katare, aby sa vyjadrili e, k tomuto návrhu zákona, aby e, pripravili nejaké návrhy a takisto tento e, porad, táto poradná rada, ktorá sa o tomto informovala, povedala, že podľa všetkého by potrebovali odlišný zákon aj pre internet a potom sociálne médiá. Šéf-redaktori v novinách požiadali um, túto poradnú radu, aby, e, požia, aby tá teda sa pridala k žiadosti o e, e, to, aby tento, tento zákon ešte bol prehodnotený a v najnovšie informácie, ktoré máme, E, v tejto oblasti, ktorú som spomenul. Pokiaľ je o tých pracovníkov, migrantov, ako ste povedali, je to dôležitá priorita pre Európsku úniu. Naozaj predstavujú 80 e, všetkých ľudí, ktorí v krajine žijú a je jasné, že všetky privilégia, e, ktoré sú v krajine, sa týkajú iba občanov Kataru a títo pracovníci migranti nemajú rovnaké práva ako občania zahraniční zamestnanci e, teda e, sú závislí od tých rezidenčných práv, ktoré e, im vlastne dávajú ich zamestnávateľia. Dám príklady, čo z toho vyplýva. Napríklad zamestnávateľia musia súhlasiť pred tým, ako dostane zamestnanec, ktorý chce odísť z krajiny, právo vycestovať ale aj tu sú pozitívne kroky. Vo februári 2009 eh, bol prijatý a vstúpil do nový zákon o sponzorstve, ktorý zakazuje e, odoberanie cestovných dokladov a pasov zo strany zamestnávateľov a v špeciálnych eh, príležitostiach umožňuje na základe súdneho rozsudku aj e, odchod z krajiny bez súhlasu zamestnávateľa. Chcel by som ešte povedať, že Európska únia je naďalej veľmi aktívna, je v dialogu s katarskými orgánmi, podporuje ich v tom, aby sa vylepšil, vylepšilo fungovanie tohto systému sponzorstva. Národná rada pre ľudské práva v roku 2009 eh, uverejnila dokument, kde sú uvedené eh, práva pracovníkov migrantov a podľa všetkého eh, tieto e, manuály e, potom ministerstvo e, práce distribuovalo. Je tam navyše aj právo na štrajk, ale je obmedzené. A potom druhá oblasť to sú pracovníci v domácnosti, ktorí nespadajú pod zákonník práce a teda nie sú vôbec chránení a častokrát títo ľudia pracujú neobmedzené hodiny a častokrát e, sú zneužívaní či už fyzicky alebo psychicky. Väčšina krajín, e, ktoré, e, z ktorých pochádzajú títo domáci pracovníci, e, pracovníci v domácnosti, e, vytvorili e, nejaké centra na pomoc týmto e, ľuďom a každý e, rok e, sa dostáva týmto orgánom 600 až 700 šťažností v súvislosti so zaobchádzaním s týmito ľuďmi. Častokrát sú to týka ľudí, ktorí majú nízke zárobky a naša predstava v EU je taká, že by sme mali e, vylepšiť situáciu týchto pracovníkov migrantov vrátane e, občanov Európskej únie, ktorí pracujú v krajine. Pokiaľ ide o zahraničných pracovníkov, ktorí prichádzajú z krajín chudobných, častokrát e, sa, alebo pravidelne sa stretávame so zastupcami veľvyslanectiev daných krajín a snažíme sa nejakým spôsobom pripraviť paralelné a harmonizované iniciatívy spoločne s katarskými orgánmi, aby sa tá situácia sa mohla zlepšiť. Takže e, ďakujem veľmi pekne pani e, predsednička a e, pokiaľ je o tú situáciu toho básnika, vysvetlí kolega. Uh, Gulf, uh, takže budem hovoriť o tejto krajine. Najprv by som spomenul niekoľko slov o, tohto o tomto básnikovi 29. novembra uh, bolo vydané vyhlásenie a je to naozaj nezvyčajné v Katare, že sa vyskytne takýto prípad, že niekto dostane trest smrti len za to, že e, kritizuje režim. A toto bolo vlastne obvinenie. Ehm, teda, pardon, tlmočník sa opravuje eh, do živote. Ehm, čiže my sme eh, vyjadrili ako EÚ, naša delegácia, naše obavy. Naša delegácia ehm, sa nachádza v riade a eh, tento vlastník sa odvolal proti tomuto rozsudku. Eh, jeho právnici pos, eh, podnikli isté kroky a eh, poukázali na to, že sa v celom procese vyskytli isté nezrovnalosti. Takisto by som chcel povedať, že tento trest je nezvyčajný. Niekedy sa o, oznámi, že bude trest smrti, ale od roku 2003 nebola uskutočne žiadna poprava. A e, v, vo väzeniach sa nachádza e, asi 20 ľudí, ktorým hrozí tento trest smrti. Ako som už povedal, v poslednom čase e, sa neuskutočnila žiadna poprava. No a na záver by som chcel povedať, že využívame každú možnosť, aby sme diskutovali o, o situácii e, v Katare, e, takisto aj o situácii domácich pracovníkov, že zahraničných pracovníkov Mali sme e, stretnutie na vysokej úrovni a takisto je naplánovaná návšteva na vysokej úrovni do Kataru. A dúfame, že budeme môcť diskutovať o tejto téme s katarskými úradmi. E, takisto máme výbor pre spoločnú spoluprácu bude sa to konať 21. a 24. apríla v Bruseli a budeme môcť diskutovať o týchto témach tu v Bruseli. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Benoit Sorry for not introducing. Ďakujem eh, za uh, vaše vystúpenie. Prepašte, že som uh, neuviedla vaše meno. Uh, máte ešte nejaké otázky? Ja nemám žiadne otázky. Ja by som chcela pripomenúť, že keď sa zamýšľame nad jednotlivými situáciami v jednotlivých krajinách, eh, často sa e, tu vyskytne situácia a postavenie tých zahraničných pracovníkov, najmä pracovníkov v domácnosti alebo zamestnaných v domácnostiach. Na výbore AFET sme mali správu, ktorá sa zaoberala touto situáciou. Ako by sme sa mohli zamyslieť na toto e, situáciou v našich zahraničných vzťahoch? Máme dnes plný program Mali by sme totižto k týmto veciam pristupovať aj z regionálneho hľadiska a zamyslieť sa nad tým, ako by sme mohli zlepšiť túto situáciu. Pretože e, niekedy tá situácia je zlá a naozaj tam dochádza k porušovaniu ľudských práv. A takto situáciu nemôžeme tolerovať. Ďakujem. A teraz mm, ideme na ďalší, program, na ďalší bod programu. E, je to výmena názorov s pánom Engelbertom Toermanom. E, nech sa páči, pán Toerman, poďte medzi nás, je to predseda Kohomu a budeme hovoriť o budúcich prioritách EÚ pre ľudské práva. Hello haben Sie nichts zum Trinken? Yeah. So, um, thank you for coming again to our Human Rights uh, Committee. Ďakujem, že ste prišli teraz medzi nás na výbor pre ľudské práva. Veľmi často máme takéto výmeny názorov, ktoré sa týkajú toho, ako by sme mohli zlepšiť našu prácu na úrovni uh, OSN a máme tu vlastne tu aj zástupcu um, úradu OSN a potom máme zvláštnych spravodajcov o Iráne a hovoríme o tom, ako by sme mohli zlepšiť našu spoluprácu. A často sa dozvieme, že by sme mm, mali pozmeniť naše zmyšľanie o ľudských právach a mm, takisto aj nápady, ako by sme to mohli posunúť e, dopredu. Ako som už povedala včera, e, vítame to, že vysoká komisárka sa nazdáva, že toto je pozitívne. Teda to, že Európska únia aj parlament mm, sa zúčastnia na veľkom stretnutí v Ženeve a prítomnosť a, a aktivity Európskej únie sú vítané, pretože náš región je jeden z mála regiónov, ktorý vyvíja istý tlak na isté témy a na to, aby sme mali e, silnú agendu ohľadom ľudských práv. Vidíme to aj z našej strany, Mohli by sme e, konať ešte aktívnejšie, keby sme mali isté nápady, istú kritiku. A e, v Ženeve nám kladli otázky, ako napríklad, čo robíte, aby ste, keď chcete bojovať proti rasizmu a proti zmýšľaniu, ktoré rasisticky alebo nacisticky motivované. Tu v rámci EÚ by som odpovedala, že to záleží na koordinácii členských štátov a mohli by sme konať rozhodnejšie aj v oblasti ľudských práv. Čiže toto sú také všeobecné úvodné myšlienky. Ehm, agenda Rady pre ľudské práva je veľmi špecifická a sme veľmi radi, že e, ste tu, aby ste nás informovali o tom 21. zasadnutí, čo bude na programe dňa, aké budú priority EÚ pre toto zasadnutie. Vy ste sa včera vrátili zo Ženevy, aby ste o tom diskutovali. Máme v pláne poslať delegáciu do Ženevy od 27. februára do 1. marca a pripravujeme sa tu na to, že vypracujeme uznesenie. A vlastne toto uznesenie sa 80% bude zaoberať minulými rokmi, ale keď si vás vypočujeme, tak možno niečo do tohto uznesenia pridáme alebo ho nejak rozvíjame. Takže rada analizuje rôzne situácie v rôznych krajinách a e, to, čo poviete, bude relevantné aj pre našu prácu, čiže aj to, čo, o čom ste rozhodli uh, minula. Takže ďakujem. <clears throat> thank you so much, Madam Chair, and thank you so much to this committee to invite me. Ďakujem veľmi pekne, pani A aj za to pozvanie hovoriť tu v parlamente a zúčastniť sa na tomto výmene názorov a pohoriť o prioritách pre eh, podvýbor pre ľudské práva. My si myslíme, že parlament je tiež dôležitý pre našu prácu v rámci OSN, pre všetkým Rady pre ľudské práva a myslím, že tu sú viac menej dôležité stretnutia, e, ktoré sú pred nami. Členské štáty EÚ v Ženeve budú e, sa podielať na zaujímavom programe. E, tu nás takisto zaujímajú na vaše uznesenia, ktoré e, vypracovávate. Vy sa snažíte čo najviac využiť existujúci mechanizmus, takže vymenujete jednotlivých spravodajcov. Toto je veľmi dobré. A my sa domnievame, že správy tých správnecov z jednotlivých krajín by sa mali využívať ešte viac. Je potrebné taktiež využívať tieto mechanizmy, ale využívať ich tiež eh, intenzívnejšie. Veľmi často takto riešime situáciu aj v našom regióne. Rada sa snaží vymenovávať svojich vlastných spravodajcov taktiež. A my e, vypracovávame takisto také rozhodujúce zásadné dokumenty. Vy tu tiež hovoríte o situácii, ktorá by sa mala ešte zlepšiť. Dovolte mi povedať, že um, a tu budem vychádzať z minulého roku, pretože minulý rok sa diskutovalo o ľudských právach a tu chcem pripomenúť, že Európska únia má veľký záväzok podporovať multilaterálny systém a EÚ mieni prispievať k dobrému fungovaniu Rady pre ľudské práva my chceme e, rozhodnutia OSN um, zrealizovať všetko, čo sa deje v New Yorku alebo v Ženeve. Uh, to presne sledujeme, tu je dôležitá politika e, v súvislosti s ľudskými právami aj v jednotlivých členských štátoch. My veľmi intenzívne sledujeme, čo sa deje na tomto poli a v rámci tejto vysoko postavenej pracovnej skupiny. My tu máme zástupkyňu pre zahraničnú politiku v rámci OSN. Táto bude prítomná na tom stretnutí a takisto osobitný predstaviteľ pre ľudské práva bude so, e, sa zúčastní teda na tom seminári, takisto sa tam zúčastnia ministri z jednotlivých krajín. Ja si myslím, že touto cestou sa dostaneme ďalej a budeme môcť zlepšiť viditeľnosť a Európskej únie takisto a jednotlivé členské štáty. Myslím si, že budú zastúpené na, tiež na mieste v roku 2013 budeme mať druhýkrát, alebo pokúsime sa teda druhýkrát, a to nie len v marci, ale okrem toho e, počas celého roka, e, prispieť našimi príspevkami k otázkam ľudských práv, dodržiavania ľudských práv. To sme už robili v roku 2012, mali sme s tým dobré skúsenosti, boli sme dobre pripravení a Takisto hneď od začiatku sme sa snažili kontaktovať tretie štáty, vstúpiť s nimi do dialogu, vytvárať e, isté dohovory a vytvárať si z nich spojencov, tak aby nás podporili, takisto čo sa týka moratória pre tresty smrti. Áno, my jednoducho sa musíme snažiť dohovoriť na určitých postupoch, vytvárať koalície a postupovať spoločne. Strategické plánovanie samozrejme je absolútne nutné. To sa preukázalo aj v minulom roku, predtým ako vôbec sme odcestovali do Ženevy alebo do New Yorku alebo niekam inám. My sme sa vždy e, pokúsili vopred sa dohodnúť, vytvoriť si stratégie a preto sa e, aj veľmi intenzívne opierame na roko, o rokovania v Ženeve s tými expertami, ktoré tam, e, ktorí tam sídlia. My Dovolte mi povedať, ako my hodnotíme tú, to zasadanie Rady pre ľudské práva, ktorá je pred nami my určite si musíme nájsť určitých partnerov, s ktorými sa dohodneme. A tak, ako som povedal, 18. februára e, bude zasadať Rada ministrov pre zahraničné záležitosti. My si tam nastavíme orientáciu a smerovanie e, na marec na e, zasnutie rady. Ja Začnem možno, že situáciu v jednotlivých krajinách. Sýria. V Syrii to je samozrejme strašné a v budúcnosti e, sa bude musieť e, ťažisko našej pozornosti skutočne venovať Syrii. Včera e, sme bo sa zúčastnili na zasadnutí výboru IMCO a pred zasadnutím vlastne e, e, rady si predložíme našu vlastnú správu. Tu máme skutočne obrovské obavy. Tá situácia sa tam sústavne zhoršuje, e, násilie narastá, porušovanie ľudských práv sa de- je na každodennom poriadku, nedodržiavanie aj právnych predpisov zo strany vlády a, a militantných skupín. Toto všetko jednoducho musí sa dostať ešte raz do ťažiska pozornosti celosvetovej verejnosti. E, Rada pre ľudské práva je samozrejme len obmedzenie, má len obmedzené možnosti e, niečo tu podniknúť, ale zdá sa, že e, je tu istá ochota, alebo máme teda také signály, že by sa vybavil tento kontrolný a vyšetrovací výbor e, takým rozsiahlejším mandátom a že by sa že by sme mali potom pravidelnejšie správy, ktoré boli častejšie aktualizované. No a rada samozrejme bude musieť mať aj trošku iné zloženie a možno sa potom poprvýkrát e, ukáže, že e, že sa e, konečne dohodnú na uznesení, na rezolúcii e, na tému Syria. Možno e, bude poprvýkrát tá Rada pre ľudské práva v stave vyslať jednoznačný signál, jednoznačné posolstvo smerom na vonok. No a tu chce Európska únia veľmi úzko spolupracovať s Tureckom, so Spojenými štátmi a s ostatnými. My jednoducho chceme vytvoriť takú veľmi širokú koalíciu na podporu tejto otázky. Ďalší bod, o ktorom sa už hovorilo, to je um, situácia v Burme, v Miamare. Áno, um, boli tu dramatické týka e, zase dramatické udalosti za posledných mesiacoch. E, politickí väzni napríklad, tí, e, tá situácia Lukáčina napríklad a podobných. Nuž, boli tu konzultácie s brúskou delegáciou v Ženeve o tom, ako by to malo pokračovať ďalej. My sa snažíme vytvoríte skutočný angažman zo strany burmských orgánov. My dúfame, že dospieme k MOU zo strany eh, že dostaneme zo strany Rady pre ľudské práva memorandum o porozumení a že uh, Eh, ten mandát rada má v rukách. Tak len môžeme len dúfať, že sa jej to podarí. Musíme počkať, ako sa to všetko vyvinie. Demokratic. Teraz ďalší bod. Demo... Eh, Ľudová demokratická republika Svená Korea. Tu by sa mal predlžiť mandát správodajcu alebo obnoviť mandát správodajcu, ktorý monitoruje situáciu v tejto krajine a to v súvislosti s pretrvávajúcou zlou situáciou v krajine. E, Zvážujeme kontrolný mechanizmus, ktorý by sme chceli postaviť na nohy. Mm, sú tam trestné tábory, únosy na dennom poriadku, takže dúfame, že sa v marci predsa len ehm, bude e, môcť e, realizovať e, taký ex, monitoring expertov a potom v k situácií v Severnej Koreji. Dobre, ostatné len veľmi stručne. Pokiaľ budete mať otázky, môžete sa na to spýtať. Mandát pre Sri Lanku. Tu uh, sme takisto, uh, tu, tu máme takisto eminentný záujem na to, aby sa to tu pokročilo. A je tu nádej, že sa bude e, môcť odsúhlasiť rezolúcia Takisto by Sri Lanka by mala rešpektovať a realizovať odporúčania, potom mali vo svetle posledného vývoja, o tom sa tiež bude hovoriť. Takisto sú tu nejaké krajiny a situácie, o ktorých sa hovorila my. Zosta- už e, nechám tento zoznam v júni, budeme hovoriť o Bielorusku a v septembri, potom sa budeme o tom hlasovať, potom Kongo, Kambodža, toto je samozrejme situácia, ktorá je takisto veľmi závažná. To sú všetko témy, o ktorých sa bude hovoriť. A potom obnovenie osobitného spravodajcu spolu s latinskoamerickými krajinami budeme mať spoločné no, rezolúciu týkajúcu sa práv žien, potom práv, e, e, práv detí, e, násilie voči ženám. Toto bude tiež jedna z najdôležitejších tém na Rade pre ľudské práva situácia žien. Toto je niečo, čo nás takisto veľmi zaujíma, ale momentálne nemáme také zásadné stratégie vytvorené. E, samozrejme, budeme sa tomu venovať a budem, postaráme sa o to, aby to, tá rezolúcia, ktorá e, sa ktorú vydá Rada pre ľudské práva, aby mala aj určitý follow-up. Samozrejme, potom budú musieť mať všetky nevládne organizácie prístup k týmto, k tým, týmto podujatiam. V určitých otázkach e, sa e, niektoré krajiny monitorujú vidíme, že aktivisti v týchto krajinách sú pod tlakom a civilná spoločnosť a nevládne organizácie sú e, veľmi často stíhaní. Mm, obávam sa, že som hovoril už príliš dlho. Ďalej, čo máme na srdci, to je reforma postupov OSN. Toto nie je až taká aktuálna téma, ale v každom prípade to bude predmetom rokovaní v New Yorku a myslím si, že všetky tie postupy sa budú musieť prispôsobiť tak, aby sa zabezpečil nezávislý monitoring. A sú tu grémia, ktoré by mali sledovať tento systém a tu sú finančné, politické a logistické hranice, na ktoré ktoré pred nami vyvstávajú a samozrejme my tu máme množstvo krajín, ktoré bolo potrebné monitorovať, ale máme isté kapacitné obmedzenia. Musíme hovoriť o nezávislosti a samostatnosti jednotlivých tých eh, kancelárií, ktoré sa o to starajú. Samozrejme e, z Rády pre ľudské práva vyšlo množstvo iniciatív, ktoré však nepostačujú e, v svetle tej celosvetovej situácie. Ďakujem, pán Tojeman, hovorí pani predsednička, teraz vieme presne, čo je pred nami a teraz by som chcela kolegov v sále e, sa spýtať, či sa chcú k tomu vyjadriť. Pani de Kaiser, áno, vy ste bola často na, eh, za, v OSN a eh, vypočula ste si množstvo tém. Ďakujem za tieto slova, pán Toerman, za to vysvetlenie. Áno, je pravdou, že my vieme, že táto téma je veľmi dôležitá. Odvádzate úžasnú prácu. A vy ste nám dosť podrobne opísali túto situáciu, ale my sme často e, v teréne a vidíme, aký rozdiel je medzi inštitučnými inš, e, diskusiami o ľudských právach a situáciou v teréne. Tam je naozaj niekedy hlboká priepasť. Ja by som e, chcela hovoriť o dvoch či troch aspektoch. Chcela by som vedieť, či a do akej miery to môžete riešiť. Poprvé, Nedávno prebiehala veľká iniciatíva, vyvinulo ju Švajčiarsko a týkala sa táto iniciatíva toho, že e, bolo požiadaný, táto iniciatíva požiadala, aby sa v e, tejto záležitosti ujal súdny dvor a bolo tam Luxembursko, Veľká Británia, Korea, že niektoré krajiny e, s tým začali a nevidím tam vlastne ten motor EÚ a v podstate mi to robí veľké starosti. Prvá otázka. Hovorili ste nám o Sýrii a chcem sa spýtať, prečo nie sme viditeľní v takejto iniciatíve, aj keď si uvedomujem, že eh, Bezpečnostná rada Ehm, má svoje aktivity, ale inici- táto iniciatíva je predsa viditeľná a musíme povedať, že tu sme nejak v pozadí a naozaj ma to trápi. Druhá vec, ktorú vám chcem povedať, je potrebné, aby otázka ľudských práv e, tu u nás sa E, nachádzala v strede našich politik, ale nemôže to byť separované. Znova ohľadom Sýrie chcem povedať to, že vidím, že sa tu robia škrty a samozrejme sú to e, vlastne rozpočtové otázky. Áno. E, Viete, toto je otázka ľudských práv, týka sa to rady, týka sa to rozpočtu. A chcem sa spýtať, či vlastne fungujete pod nejakým skleným zvonom, e, alebo či e, vlastne e, to môžete rozšíriť aj do iných politík, veď toto je v Lisabonskej zmluve. Takže vlastne sú tu dve veci, ktoré mi robia veľké starosti a sú spojené so Sýriou. Potom ďalšia vec a mm, potom už dám slovo kolegom. Toto je priamo prepojené s Radou e, pre ľudské práva, ktorá sídli v Ženeve. otá- e, krajiny, ktoré systematicky e, porušujú ľudské práva. Nehovoríme teraz o múčení v Sýrii alebo o situácii Kongo. Kongu, ale ja som sa vrátila z Egypta, bola som tam 3 dní a naozaj mám veľké starosti. E, znepokojilo ma to, že sa tam obsekávajú paragrafy, ktoré sa týkajú ľudských práv, ženských práv, potom tam zrušia nejaký ocek o o úrážke, ďalej sloboda v politike. Toto sú naozaj závažné otázky. A e, viete, e, tam nedochádza k znásilneniam ženám, neodrazí sa to v tom, ale toto sú naozaj závažné veci. Nevypočula som si mnoho reakcií na to. Um, my sme o tom hovorili v parlamente, ale mali by sme naozaj veľký pozor dávať na takéto e, malinké kroky, drobné kroky, ktoré môžu ohrozovať ľudské práva. To sú také drobné pripomienky, ale všeobecne podporujeme to, čo robíte a myslím, že máme výbornú spoluprácu. Thank you, Madame de Kaiser. I don't see other hands. Ďakujem pekne. Už sa nehlási nikto, ja mám tiež nejaké otázky, takže potom možno spoločne môžeme dať na ne odpovede. Vy ste hovorili o rôznych e, prioritných otázkach a ja by som chcela povedať, že takmer všetky z nich e, súvisia s našou prácou, napríklad v prípade Mianmarska, Barmy. Teraz e, sa rozhodujeme o tom, že budeme mať vlastné stanovisko, pokiaľ ide ľudské práva, či už AFED alebo DRUA, e, pretože tu v parlamente e, hovoríme o nejakých obchodných dohodách, colných dohodách, takže to budeme, tomu sa budeme venovať a potom mali sme dva urgentné body na jeseň, pokiaľ ide o situáciu Rohingov a Pravdepodobne v maji vyšleme aj delegáciu do Mianmarska Barmy. A vy ste povedali, že by ste možno chceli dosiahnuť takú situáciu, kde by bola dohoda vlády s otvorením toho, teda, e, tej kancelárie snáď v Rangúne, aby sme teda boli bližšie k ľuďom, pre ktorých by sme mali pracovať a súvisí to nakoniec aj e, s tým, ako my financujeme prácu OSN, pretože dávame sumu 4 e, milióny e, kancelárii vysoké, predstav, vysoké predstaviteľky a tá, táto suma nie je e, alokovaná systémom earmarkingu a ja viem, že prostredníctvom o, teda kancelárie OSN v Bankoku. My podporujeme aj prácu v oblasti ľudských práv e, v Mianmarsku, ale e, členské štáty v Európskej únii by možno tiež mohli zvýšiť podporu e, tejto aktivite. Potom pokiaľ ide o Severnú Koreu, mali sme intenzívne vypočutie minulý rok a situácia je naozaj vážna a myslím, že by pomohlo diskusii aj v parlamente, ak by sme mali nezávislé nezávislý vyšetrovací výbor, pretože častokrát je tam aj veľký záujem zo strany susedných krajín dostať to na program a myslím, že by si to zaslúžilo e, také riešenie, kde by OSN pripravilo dobrú správu. Aj v tomto prípade tie správy, ktoré máme, sú dobré, ale mať nejaké špeciálne nezávislé vyšetrovanie, myslím, že to by bolo úplne najlepšie riešenie. Pokiaľ ide o tematické otázky. Práve sme sa e, dnes ráno rozhodli, že e, náš výbor pripraví správu o európskych úsmeniach, pokiaľ ide o slobodu vierovýznania a my dúfame, že sa dosiahne dohoda, pokiaľ ide o predlženie práce špeciálneho spravodajcu vo veci slobody vierovýznania. Naposledy sme počuli, že viaceré krajiny E, tohto človeka e, na jeho útočia, na jeho mandát, že nie je objektívny a ja si myslím, že preto je veľmi dobrý nápad e, podporiť ho a zároveň pokiaľ jeho mandát teda podržíme, tak tým obohatíme aj našu prácu. A potom je tu otázka LGBTI. To je vec, ktorá sa nám pravidelne vracia. Je tu veľká skupina poslancov, okrem tých jednotlivých E, výboroch, ktorí sa tomu venujú a dúfam, že v prípade Južnej Afriky budete úspešní aj v tejto oblasti. Myslím, že zatiaľ nemáme nejaké pridané témy alebo krajiny, na ktorých by ste mali pracovať, ale uvidíte v tom uznesení, že je celkom komplexné a myslím, že už na budúce, naposledy sme to rozšírili v tom zmysle, že by sme sa mali viac venovať e, Sri Lanka, respektíve potom sme napísali, že by ste mali podporovať USA v tejto práci. E, a tentokrát som nepočula nič od politických skupín, že by tam chceli niečo dodať, ak je nejaká krajina okrem tých, ktoré ste vyspomenuli, ktorú by sme, ktorú by sme mali dodať do toho uznesenia. Uvidíme. E, nakoniec príjmanie toho uznesenia bude až vo februári. A potom, keď e, ako delegácia vycestujeme, chcem ešte povedať, že je veľmi užtočné, že e, e veľvyslankyňa EÚ v danej e, krajine je veľmi e, aktívna, dohodla si mnohé stretnutia so zástupcami jednotlivých krajín a tým pádom nám sa darí prezentovať naše stanoviska a je veľmi nemilé, že viaceré krajiny ovplyvňujú negatívne e, prácu delegácie v New Yorku alebo aj v Ženeve a vždy zdôrazňujú, viete, nie všetky členské štáty si myslia, že to je európska záležitosť a toľko navzájom konzultujú namiesto toho, aby mali viac e, členov e, Rady pre ľudské práva, ktorí by takúto myšlienku podporovali. To mi je veľmi ľúto a dúfam, že e, osoba pre ľudské práva v kancelárii v Ženeve tiež bude silne podporovaná. A potom bude druhý večer, kde sa môžeme spýtať európskej delegácie, aby e, či teda pozve vyslancov. Ja som, že to sú veľmi zaujímavé stretnutia, bol som tam iba e, raz, ale e, je to zaujímavé rozprávať sa s tými vyslancami, ktorí majú iné názory, pokiaľ ide o univerzálne ľudské práva, ktoré my máme. Je to veľmi plodná diskusia, či už sú to témy ako Bahrajn alebo Etiópia. Bolo by veľmi zaujímavé s týmito ľuďmi sa rozprávať o tom, ako oni vnímajú E, to, akým spôsobom môžu vylepšiť prácu Rady pre ľudské práva. E, pani Hležer, tieto, s týmto súvisiace, áno, tak ešte vás poprosím a potom možno e, bude ďalšia odpoveď. Prepačte, dozraz som mala vypnutý mikrofón. Uh, a, a ospravedlňujem sa aj tlmočníkom. Nebudem tu hovoriť všetko, čo si ja myslím, pokiaľ ide o nekoherentnosť Európskej únie, čo sa týka zahraničnej politiky, akým spôsobom obhajuje ľudské práva. To sú veci, ktoré e, sú, napríklad dobrým príkladom máme aj diskusie v rámci OSN, ako tam vystupujú jednotlivé členské štáty EÚ. Akurát chcem povedať, Eh, jednu vec, a to síce niektorí ľudia sa furt vracajú k jednej téme, a v prípade mojom je to Turecko. To je moja obľúbená téma. A teda mierový proces v Turecku. Ja som francúzska občianka. Nedávno boli vraždy vo Francúzsku, ktoré s týmto procesom súvisia. Boli to hrozné vraždy. Ja myslím, že všetci ľudia, ktorí e, majú radi ľudské práva, ktorí chcú dosahovať pokrok v tejto oblasti, by sa mali e, spojiť bez ohľadu na to, aké e, majú možno nejaké odlišné názory, aby sa spojili v tejto e, záležitosti. Pokiaľ všetci sa e, spojíme aj EU, aj OSN, tak myslím, že vtedy budeme môcť pomôcť e, Turecku, aby na tejto ceste dosiahla pokrok. 30 rokov vojny, všetky tie tisíce mŕtvych, 40 tisíc mŕtvych, to by stačilo. Je to zodpovednosť každého jedného nakoniec. A ja sa chcem spýtať vás, čo robíte vo veci Turecka, pokiaľ ide najmä o situáciu menšín v tejto krajine? Thank you, Madame Vergia. And... Ďakujem pekne. A ešte ma napadla jedna vec, možno, že by ste to, pán kolega, mohli stručne spomenúť. Naposledy sme tu mali viacer individuálne stretnutia a takisto tu bolo stretnutie aj s vyslancom Izraelu, ktorý sa veľmi sťažoval, pokiaľ ide o to, ako sa EÚ správa k jeho krajine, aj teda nakoniec iný. Táto krajina už menčasom nie je členom Rady pre ľudské práva. A ja chcem povedať, že hovorí sa, neviem, či to je naozaj pravda, ale hovorí sa, že Izrael zvažuje aj to, že by neprijali odporúčania tej univerzálnej revízie. To by bola prvá krajina e, v dejinách, ktorá by takéto niečo odmietla a chceli by sme ich, myslím si, alebo mali by sme ich presvedčiť o tom, že to je e, negatívny signál nielen pre nich samotných a pre ich ľudí, ale aj pre fungovanie celého systému. Ďakujem pekne za všetky pripomienky a otázky. Nie vo všetkých som ja tá správna osoba na zodpovedanie, ale pokúsim sa. Pani de Kaiser, aká je relevantnosť diskusí, ktoré prebiehajú v Ženeve, čo robí EÚ, pokiaľ ide o danú krajinu e, a naše celkové vzťahy. Ja musím povedať, že som sledoval alebo sledujem prácu EÚ na forách OSN už e, dosť e, dlho a myslím si, že je to určite oblasť, kde bol dosiahnutý pokrok. Naozaj v minulosti bol trochu pocit, že Ženeva je ako keby v takej bubline, že to, čo sa tam e, deje, o čom EÚ tam hovorí, čo tam rieši, že vlastne to nie je súčasť našej celkovej politiky. A poprvé dopad toho bol ten, že sme v Ženeve naše ciele nesplnili, pretože krajiny by to neschválili ostatné, pretože sme to vlastne nikdy s nimi nepreberali na úrovni hlavných miest. A to je práve, ktorú sme si teraz uvedomili, sme efektívnejší v Ženeve, ak tieto ciele, ktoré tam máme, spomíname aj v rámci bilaterálnych eh, stretnutí, ktoré máme, dialogov o ľudských právach a tak ďalej. A potom druhá vec, častokrát bol pocit, že to, čo tam robíme, vlastne nesúvisí s tým, čo vo všeobecnosti robíme. A tam chcem takisto povedať, že celá táto aktivita, pokiaľ ide o strategické e, plánovanie, spoluprácu s geografickými kolegami, že naozaj to, čo robíme v Ženeve v prípade konkrétnej krajiny, je súčasťou našej celkovej stratégie. Napríklad, čo robíme v Ženeve, pokiaľ ide o e, Mianmarsko-Barma, to konzultujeme s kolegami, ktorí e, každodenne rozvíjajú naše zaangažovanie s danou krajinou no, a platí to aj pre iné témy. A potom napríklad to, čo robíme v prípade Sýrie na, e, na Rade pre ľudské práva, to tiež e, úzko súvisí s celkovou politikou v tejto veci. Hovorili ste o tom švajčiarskom liste, ktorý poslal švajčiarsky vyslanec v New Yorku predsedovi Bezpečnostnej rady OSN v mene 55 či 6 e, individuálnych krajín. To je list, ktorý podpisujú individuálne členské štáty a chcem povedať, že 26 členských štátov podpísalo tento list. A pokiaľ ide o EÚ ako takú, vždy keď sa obraciame na e, Bezpečnostnú alebo iné orgány, venujeme sa politickej situácii, ale aj otázke transparentnosti a najmä, čo bolo dôležité, v decembri sme hovorili aj o potrebe transparentnosti nakoniec aj rada to eh, spomenula, eh, teda, že sa eh, má celková situácia v Sýrii zohľadniť vrátane ICC. Pokiaľ ide o Bezpečnostnú radu, tam tá koordinácia je iná ako v prípade Rady pre ľudské práva, samozrejme. Táto otázka bude teda prebratá aj v Ženeve. a máme aj interne viaceré snahy, ktorými sa snažíme zabezpečiť, že naše zaangažovanie sa v prípade Sýrie a ľudských práv je podporené aj z hľadiska toho, čo robíme v praxi. Jednotliví kolegovia e, vám potom môžu dať konkrétne detaily o našej humanitárnej pomoci, ale je výrazná. A už včera pán Pinero, ktorý je predseda nášho výboru tiež e, výrazne e, poďakoval za tú podporu, ktorú Európska únia poskytuje. Potom financovanie, to sme tiež spomínali. Potom je tu otázka Bianmar, e, Barma Mianmarsko. A potom je tu výzva, ktorú máme, a to síce teda úlohy predstaviteľa pre ľudské práva, tie sa stále zvyšujú ale rozpočet sa e, neroz, e, nezvyšuje primerane tomu. Aj kolegovia z DGDF boli na našom, stret, na našom stretnutí včera a tie majú nejaké stretnutia s kanceláriou vysokého predstaviteľa pre ľudské e, práva. Ale chceme povedať, že okrem týchto 4 miliónov peňazí, ktoré nie sú v rámci earmarkingu ešte boli vyčlenené ďalšie financie, najmä na podporu vyšetrovania v prípade Sýrie a iných podobných prípadov. Čiže snažíme sa zabezpečiť naozaj, že primeraná podpora je poskytnutá v oblasti práce OSN v oblasti ľudských práv ale samozrejme sú tam isté výzvy s tým spojené. Severná Korea. Čo z ľudí si myslí, že potrebujeme zajsť ďalej, aj keď tá práca špeciálneho spravodajcu bola kvalitná. Naozaj potrebujeme nezávislé vyšetrovanie. určite by to bolo na prospech. Potom ide, pokiaľ ide o to o tú slobodu vierovýznania. Tam správne takisto vykoná veľmi dôležitú úlohu. Budeme sa venovať aj situácii e, náboženských menšín. Na veľnom zhromaždení tá správa sa e, sústredila na e, slobodu samotnú vierovýznania a to podľa nás e, obsahuje aj slobodu zmeniť vierovýznanie alebo náboženstvo a tomuto sa práve on venoval. Ja viem, že pre niektoré krajiny je to citlivá otázka, ale pre nás je to kľúčová e, záležitosť a súčasť e, slobody vierovýznania. Pre nás e, teda bolo veľmi dôležité, že špeciálny správodajca e, v rámci svojej správy prispel aj k tejto diskusii. Je to naozaj pozitívna vec. Posledná vec. Turecko, to spomenula pani poslankyňa Veržiat. Ja chcem povedať, že my ne každú otázku riešime na úrovni OSN, sú rôzne spôsoby a nástroje, ako sa venovať jednotlivým otázkam. Pokiaľ ide o Turecko, sú tam aj iné cesty, ako len Rada pre ľudské práva. Ale samozrejme, máme aj tú univerzálnu periodickú revíziu, plus máme viaceré mechanizmy OSN, ktoré sa tejto tej otázke Turecka už venovali. A tieto zistenia sa používajú, aj keď EÚ táto, túto otázku e, s Tureckom e, e, prejedná. Pani Lochbiller ešte má otázku v súvislosti s Izraelom. Doteraz Izrael nebol členom Rady pre ľudské práva, bol pozorovateľom, ale máte pravdu. V apríli Izrael zastial, zaslal list predsedovi e, Rady pre ľudské práva, že vlastne sa úplne odpájajú od práce Rady pre ľudské práva a že prerušujú spoluprácu e, s komisárom pre ľudské práva. Jasne povedali, že e, ani na tej periodickej revízii, ktorá je pripravená na útorok, sa Izrael nebude podielať. Pre nás je to veľmi negatívna informácia E, máme jasné stanovisko Európskej únie v tom zmysle, že všetky členské štáty OSN by mali e, spolupracovať s týmto mechanizmom pre ľudské práva a teda toto sme jasne povedali. Vieme, že Izrael má pocit, že E, je vnímaný tak nejako veľmi separátne v rámci práce OSN, má tam špecifický bod na programe a tak ďalej, to je vec, o ktorej treba ešte s nimi hovoriť, ale pokiaľ ide o tú univerzálnu periodickú revíziu, tak kľúčový prvok toho je, že všetky krajiny, že všetkým sa e, pristupuje rovnako, či je to USA, či je to Čína, či je to Izrael alebo Francúzsko. Všetky krajiny pravidelne spadajú pod túto univerzálnu e, e, revíziu a proste to je zmysel toho celého. Takže ak sa oni rozhodnú, že nebudú sa tohto procesu zúčastňovať, tak je to veľmi škodlivé nielen pre, samotné, pre samotný systém UPR, pretože to je poprvýkrát, čo nejaká krajina sa nebude tohto účastniť, ale sme naozaj presvedčení, že je to v samotnom nezaujme krajiny e, Izraelu takéto niečo spraviť. Čiže my sme to od leta opakovane e, prebrali s izraelskými orgánmi na viacerých úrovniach. Momentálne sa v Ženeve snažíme nájsť také riešenie, ktoré by e, zachoval integritu aj e, procesu UPER a zároveň by Izrael aj priťahol naspäť do tohto procesu UPER. Najnovší pozitívny vývoj je ten, že Izrael požiadal o presunutie na neskôr ich e, vyhodnotenia alebo posúdenia, čo e, dáva aspoň akú takú nádej do budúcna. Ďakujem, pán Tojerman. Teraz sme vlastne dospeli na koniec tejto diskusie a budeme vás znova kontaktovať, keď budeme pripravovať detaily našej návštevy. Teraz prichádzame k nášmu poslednému bodu programu a pán Donský sa požiadal, aby sme sa zamysleli znova nad situáciou v Kazachstane. E, toto máme pravidelne na našom programe dňa a takisto vidím, že je tu pani Kilnese, naša spravodajkyňa o záležitostiach Stredného východu, ktorá nás informuje o rozvoji v tejto situácii a nedávnych situáciách. Takisto tu máme zástupcov eh, S. zástupcov SVČ. A možno by bolo dobre, keby ste nás všeobecne informovali, kto eh, pôjde. A teda možno by bolo dobre, keby ste nás informovali aspoň deň predtým, kto od vás príde, aby som vás mohla uviesť aspoň vaše meno. Uh, Mm, takže možno by bolo dobré, keby ste nás informovali o situácii v Kazachstane, pretože minulý rok v novembri. Takže, no, ja nebudem teda opakovať to, čo vy určite poviete. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Uh, takže som zodpovedná za uh, Kazachstan, SVČ, prepašte, že som neoznámila svoje meno vopred. Situácia v Kazachstane od posledného stretnutia tohto výboru sa vyvinula takým smerom, ktorý zvyšuje naše obavy pretože e, sa mm, e, konali vlastne procesy so zamestnancami ropných, e, ktorí pracovali v ropných ložísk a takisto aj proces s pánom Kozlovom v októbri. Bola vyvinutá iniciatíva zo strany prokurátora a jedna občianská iniciatíva sa na tom zúčastnila, aj internetové online e, stránky a e, boli vlastne e, iniciatívy na to, aby boli zakázané distribúcie médií či informácií. Táto téma je pre nás veľmi znepokojevná. Vysoká predstaviteľka navštívila tento región na konci novembra keď mala ministerské stretnutie ohľadom stratégie EÚ v Strednej Ázii. Navštívila Biškek a štyri krajiny v tej, tomto regióne. E, stretla sa s ministrom e, vnútra Kazachstanu aj s prezidentom Kazachstanu. Spomenula tam obavy um, ohľadom ľudských práv, takisto mala prednášku na univerzite o ľudských právach. A mm, toto bola naša politika už od začiatku. Boli vydané vyhlásenia, e, že ekonomické vzťahy medzi EÚ a touto krajinou a takisto aj dohoda o spolupráci je úzko spojená s udalosťami ohľadom ľudských práv a rozvojom právneho štátu a ľudských práv. A táto politika sa zatiaľ nezmenila. No a samotní členovia parlamentu po stretnutí e, výboru pre spoluprácu mm, navštívili Astanu a potom e, delegácia AFETu navštívila Kazachstan. Ehm, e, parlament 22. novembra vydalo uznesenie o tom, že Kazachstan je dôležitý partner pre stabilitu v tomto regióne. A v tomto uznesení sa vyzýva Kazachstan, aby dodržoval ľudské práva a takisto tu spomínajú oby, obavy EÚ kvôli tomu, aby vzťahy medzi Kazachstanom a EÚ boli um, úplné, celostné. Uh, vysoká predstaviteľka v tomto postoji naďalej zotrváva a Eh, do, došlo tu k zásahu zo strany vlády voči médiám. Je tu však aj nový zákon o eh, vierovýznaní a náboženských menšinách. A toto je téma, ktorá často figuruje v našich kontaktoch s našimi kazachskými partnermi. My túto situáciu stále sledujeme. Ďakujem. Pani Derža. Myslím si, že je správne, aby sme spolupracovali s Kazachstanom ako s krajinou, ktorá je stabilizovaná v tomto regióne. Ale ak sa situácia s ľudskými právami zhorší, ako um, sa to vlastne deje, vy, uh, vy ste hovorili o tom, že opozičný uh, vodca mu hrozí väzenie, simročné väzenie, čiže čím viac sa tu budú zavedať ľudské práva, tým lepšie to bude pre stabilizáciu tejto krajine. E, Kazachstan sa stal e, nedávno členom e, Rady pre ľudské práva, čiže my sa určite stretneme s kazachským veľvyslancom v Ženeve a vyjasníme si, že záruky na nič neslúžia, že potrebujú aj príklady a skutky. Eh, krajina potrebuje mať naozaj dobrý štandard dodržiavaní ľudských práv, aby bolo, bola vymenovaná do tejto rady. Eh, pani Nielsen, Nielsen, ďakujem. Chcem zareagovať na to, čo už bolo povedané. Ja som sa už viackrát vyjadrila k otázke ľudských práv v Kazachstane. Vladimír Kozloch, eh, vodca opozičnej strany, je už rok vo vezení. Európania E, sledovali tento proces a vyjadrili sa, že nie sú dostatočné podklady a dôvody na to, aby bol odsúdený na takýto trest. Um, je to podľa nás vôľa kazašského ľudu, pretože mm, sa to potvrdilo tým, že um, médiá um, sú potláčané a takisto sa umlča, kri, umlčuje kritický hlas občianskej spoločnosti. Uh, a toto je zásadná, vážna situácia. Pani Aštenová často hovorila, uh, viete, znepokojuje ma to, mám obavy, ale to nestačí. Nemôžeme do nekonečna opakovať, uh, ako sa uh, znepokojujeme a pozerať sa, ako sa veci zhoršujú. Um, nastal čas na to, aby sme si položili otázku ohľadom tejto dohody. Teraz sa táto dohoda diskutuje, je to nová, posilnená dohoda a diskutujeme o, toto dohodo, o tejto dohode s Astanou. Nemôžeme takto pokračovať. Parlament prijal správu o stratégii um, Strednej pre Strednú Áziu, tam patrí aj Kazachstan, a tam sa hovorí, že bezpečnostné otázky ehm, sú podmienené bezpečnosťou obyvateľstva. A bezpečnosť obyvateľstva znamená dodržiavanie ľudských práv, práv menšín a tak ďalej. Takže vôbec nie som spokojná s tým, ako veci napredujú e, z našej strany, pretože parlament určite bude musieť zareagovať. Ja som už viackrát povedala, že keď nejaký vodca opozičnej strany je prijatý v parlamente um, a cena za to je, že potom je uvrhnutý do väzenia, veď to je niečo naozaj vážne. A takže mali by sme sa viac zapojiť do tejto otázky. Uh, ako som už povedala, na tejto schôdzi, ak je nejaká krajina bohatá na prírodné zdroje, a práve preto Európa pracuje na tom, aby mala dobré obchodné vzťahy s touto krajinou, tak táto krajina musí mať uh, um, aj také bohatstvo, také zdroje, ktorými by rešpektovala ľudské práva. A e, musím povedať, že kazašská vláda nemá e, žiadne ospravedlenie, žiadnu výhovorku na to, prečo by nemohla e, rešpektovať slobodu tlače, média a samozrejme aj odbory. Pretože tie drámy, ktoré sa udiali v Žana Gauzon, prepašte, tá výslovnosť je určite zlá, e, Um, veď tam išlo odborové hnutie, to boli vlastne štrajkujúci zamestnanci. A to všetko viedlo k masakrom, k úmrtiam, k mučeniu, čiže k veciam, ktoré nemožno akceptovať. Ďakujem. Nicole Nikil Nielsen. Myslím si, že tá argumentácia bola veľmi dobrá. Naďalej by sme mali mať silnú pozíciu a tá kritika vlastne nebola v tom, že e, tá kritika e, je e, neopostatená, naopak je opostatená. Lady Ashtonová už spomenula túto tému, keď hovorila so študentami univerzity Musíme mať však pevný postoj k tejto situácii. A my v Nemecku sa vždy musíme hádať, keď hovoríme o ľudských právach v Strednej Ázii, tam patrí aj Kazachstan. To je veľmi, veľmi bohatá krajina na prírodné zdroje. Um, krajina, ktorá má geostrategické záujmy v Afganistane. A uh, podľa mňa tá kritika nie je ohrozujúca pre naše vzťahy. Pani Drža, mohli by ste byť prosím stručná, pretože o 11.30 máme ďalšiu schôdzu. Ja by som chcela povedať, že vysoká predstaviteľka um, veľmi jasne vyjadrila o svoje obavy vo verejnom vyhlásení. Mm, už pred rokom a hovorca pána Kozlova takisto vydal vyhlásenie, pretože my e, ako diplomatická služba sme sledovali tento proces a informovali sme parlament o nedostatkoch. Lady Ashton vydala vyhlásenie, že ten proces je politicky ovplyvnený e, a motivovaný. Čiže e, nielen, že mala prejav na univerzite, ale uh, zopakovala e, tieto obavy vo verejných aj súkromných vyhláseniach. A e, Európsky parlament sa k tomu vyjadril, pretože e, vydali ste dve uznesenia v novembri 2012 a takisto aj závery dvoch výborov na konci novembra. My um, nepodceňujeme to, že téma ľudských práv je dôležitá a tešíme sa na spoluprácu s Európskym parlamentom ohľadom tejto téme. Ďakujem, teraz sme dospeli ku koncu nášho stretnutia a uvidíme sa 20. februára a 21. februára. A ďalšia téma Um, ďalšia téma bude zatvorenými dverami, čiže uh, informácie o dialogu o ľudských právach medzi Africkou úniou a EÚ. Takže tí, ktorí mm, nie sú členovia, e, prosím, nech opustia sálu.